Teraz ideme hlasovať. Ehm, pokúsime sa to skončiť, aby sme šli skôr na obed. Ďalší bod je podľa zjednodušeho konania prvý z piatich eh, pani Matera o mobilizácii eh, Európskeho fondu na hm, prispôsobenie globalizácii. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali? The vote is. We'll wait for Mr. Zaradil to take his seat. Čakám, kým pani Zaradil si sadne. Closed. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Ďalšie Ďalšia správa od pani Matera je o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii. 71 z Írska, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is... Zatváram hlasovanie. Prijaté. Ďalší bod. Globalization of the European Globalization Adjustment Fund, Construction 43 from Ireland. I put that to the vote by roll call. The vote is open. The vote. Zatváram hlasovanie. That too is adopted. Aj tá je prijatá. A posledná správa od pani Matera je opäť um, Európsky fond na prispôsobenie globalizácii, žiadosť EGF od Rakúska. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Aj e, to bolo prijaté. Prepačte, ja som jednu preskočil a vrátil som stranu a zabudli sme na Grécko. Menovité hlasovanie tejto, o tejto správe. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Aj ten je prijatý. Ďakujem, pani Matera. A myslím, že Grécku to pomôže, dúfam. Ďalší bod je správa pána Kacmareka o spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT EU roku 2010. E, dávam hlasovať, kto je za, kde je proti, kto sa zdržal prijatá. A teraz ideme k správe pani Pagadeli. Paliadeli. Mm, dávam hlasovať o mm, pozmeňujúcom návrhu 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. a bol zamietnutý. Takže teraz je stanovisko rady schválené a blahoželám pani Paliadeli. A teraz ideme k správe od pani Serakiany o jednotnom európskom železničnom priestore. A prvý je spoločné hlasovanie o 115 mm, pozmeňujúcich návrhoch. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mm, prijatý. Teraz dám hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 2. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 14, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 15, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 16, kto je za, proti, zdržal sa prijatý. 31 e, za, proti, zdržal sa prijatý. 44, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie prijatý. 47, kto je za? Proti, zdržal sa. Prijatý. 51, kto je za? Proti. Z... Preveríme. Preveríme 51. Končíme preverenie. Prijatý 52, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Preberíme 52. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 54. Hlasovanie po ak Prvá časť, kto je za. Proti. Zdržal sa prijatý. Druhá časť, kto je za. Menovité hlasovanie. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatý. 67 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa. Nejasné. preberíme prvú časť 67. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. To je obrovská väčšina. Druhá časť, kto je za? Proti zdržal sa prijatá, 90 kto je za, proti, zdržal sa prijatá, 97 v dvoch častiach, to je za, proti, je, proti, zdržal sa prijatá, druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. The vote is... Zotváram hlasovanie. prijaté 98 v troch častiach, to je za prvá časť zdržal sa prijatá, druhá časť za, proti zdržal sa prijatá, tretia časť za, proti zdržal sa prijatá. 1, 2, 5, dve časti, prvá časť, to je za, proti, zdržal sa, prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, prijatá. 1, 2, 6, menujte hlasovanie, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatá. 1, 4, 5, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutá. 1, 4, 6, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutá. 1, 3, 4, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme. Preveríme 1, 4, 1, 3, 4, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijatá. Jedna, štyri, sedem, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutá. 148, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutá. 149, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutá. 150, kto je za? Proti? Zdržal sa. Zamietnutá 151, kto je za? Proti? Preveríme. Preveríme 151. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté veľkou väčšinou 152, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnúť. 53. 53 za, proti, zdržali sa schválené. 136 za. Ospravedlňujem sa. Všetko musí byť menovité. 136 otváram. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť, menovitá, menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť, o nej sa potom nehlasuje tým pádom. Prejdeme na pozmenujúce, pozmenujúci návrh 53, kde má ústne, ústny návrh pán Tremoza. Pán Tremoza, kdeže ste? Nefunguje. A už funguje mikrofón. Ďakujem. Ja som liberálny spravodajca e, pre tento návrh. My e, máme úsne pozmeňovací návrh. V časti 6.4 by sme chceli zmeniť text tým, že vložíme 4 slova po, po slovách capital employed except from public funding except from public funding, okrem prípadov financovania z verejných zdrojov. Je niekto proti tomuto? Zdá sa, že 40 sú. Teraz pozmenujúci návrh 53. O ňom sa bude hlasovať v troch častiach menovite. Prvá časť tohto pozmenujúceho návrhu 53 otváram. Končíme. Schválené druhá časť. Otváram. Končím. Tretia časť. Končíme hlasovanie. Tiež schválená tretia časť. Teraz pozmeňací návrh 137 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 153. No, môžeme to skontrolovať. Takže 137, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Schválené. Liberáli eh, hlasovali proti, správne. Je teraz 153, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 154, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 62, 1, 6, 2 sú identické, naraz sa hlasuje za, proti, zdržali sa, schválený. Ešte je tu korešpondujúca časť 162 za, proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh. Toto je tá korešpondujúca časť Pozmenujúci návrhu 62. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. Teraz korespondujúca časť 162. Otváram. Končíme. Zamietnuté. Pardon, opravuje, hovorí rečník. Schválené. Toto je horšie ako železničný cestovný poriadok. Zase? Tu máme, teraz máme korešpondujúcu časť pozmejúceho návrhu 162. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 1, 5, 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz korešpondujúci časť pozmejúceho návrhu 62. Bude sa o ňom hlasovať v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz 157. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz korešpondujúce časti Pozmeňujúcich návrhov 62, 162. Hlasovať za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Snáď sme sa ich zbavili, ale nie. Opäť korešpondujúce časti pozmeňujúcich návrh 62 a 162. Hlasujeme za, proti, zdržali sa. Schválené. 140, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 141 za, proti, zdržali sa, menovité hlasovanie 141. Končíme. Schválené. 158. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 79. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 159 za. Pr... Ešte raz. Momentík. Hovorí rečník. Ospravňujem sa. Ešte raz. 159 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 79 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ešte. I'm suffering from deja vu. Um,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 hlasovanie rozdelené do dvoch častí. Kto je za, proti, zdržali sa. Potom tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmejúci návrh 8. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 je rozdelený do dvoch častí. Menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. Končíme. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Otvorené hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Odsek 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 9, opäť menovité hlasovanie. Otváram. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Teraz odsek 10 hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 16, menovité hlasovanie. Prosím, zahlasujte. Končíme. Schválené. Odsek 17, o ňom hlasujeme v troch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa, schválené. Tretia časť za, proti proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúce návrhy 1 a 11 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 21, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 22, rozdelený do dvoch častí, menovite prosím. Prvá časť, zahlasujte. Končíme hlasovanie. Schválené druhá časť. Kto je za? Pardon, menovité hlasovanie. Končíme. Schválené. Odsek 23, kto je za? Proti? To musíme skontrolovať. Odsek 23, menovité zahlasovanie. Končíme. Schválené. Odsek 25 rozdelený do dvoch častí, menovite. Nie je to menovité hlasovanie. Prvá časť 25 za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť. Toto je menovité. Otváram. Končím. Schválené. Odsek 35 rozdelený do dvoch častí. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Musíme to menovite skontrolovať. Zahlasujte. 35. Druhá časť. Končíme. Schválené. 38. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamietnuté. Odsek 39. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 46 rozdelený do dvoch častí. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 51, kto je za, proti, zdržali sa. Prosím elektronicky hlasovať kvôli kontrole. Končím. Schválené. Pozmenujúci návrh 13, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 3, za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 60 rozdelené na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. 64, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Elektronicky si to preveríme. Druhá časť odseku 64. Končíme hlasovanie. Schválené. 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 6. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. E, teraz úvodné ustanovenie D. Menovité hlasovanie. Končíme. Schválené. Úvodné ustanovenie D v dvoch častiach. Druhá časť schválené. Obidve časti sú schválené. Úvodné ustanovenie 1 v dvoch častiach. A prepačte, nie je to úvodné ustanovenie 1, ale I. Mali by sme ešte preveriť druhú časť hlasovania, druhú časť D. Hlasujte, zahlasujte, si to musíme preveriť. Schválené. Úvodné ustanovenie I v dvoch častiach. Prvá časť za, pardon, menovité hlasovanie. Schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa. Schválené. Úvodné ustanovenie je, kto je za, proti, zdržalo sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa. Elektronicky preveríme. Pozmeňujúci návrh číslo 7. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Teraz pozmejúci návrh P v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť P za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh, eh, pardon, úvodné ustanovenie Q, schválené. A teraz eh, návrh uznesenia Poďme o tom hlasovať menovite. Končíme hlasovanie. Schválené. Veľkou väčšinou. Teraz prejdeme eh, na Správa o zodpovednosti v oblasti financovania rozvoja, to je rozvojový výbor. Nie sú tam pozmejúce návrhy. Prvá, e, odsek 3 v dvoch častiach za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Odsek 8. Kto... To, má, to sú dve časti. Prepačte, tam som sa pomýlil. Odsek 8, dve časti. Prvá časť za, proti zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 12, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. Teraz e, ideme hlasovať o návrhu uznesenia za, proti, zdržali sa schválené. Už pomaly končíme. Ďalšou témou je správa pána Borisa, Európska kinematografia v digitálnom veku. Pred hlasovaním dáme slovo pánovi Borisovi. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Ide o festival e európskej kinematografie a táto správa je akýmsi doplnkom k tej cene Lux v časoch krízy. Je to veľmi dôležitý signál pre európsku kinematografiu a e, európska kinematografia čakala na túto správu 10 rokov. Keď to schválime, e, bude to obrovskou pomôckou pri dosiahnutí digitalizácie kinematografickej tvorby a tým sprístupnenie tejto tvorby. E, preto chcem apelovať na vás, aby ste zahlasovali za. Ďakujem spravodajcovi, čiže odsek 9 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Odsek 13 za, proti. Zdržali sa schválené. Odsek 17 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Druhá časť Obidve časti sú schválené. Odsek 19, je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 21 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 35 za, proti, zdržali sa, schválené. 36 za, proti, zdržali sa, schválené. 69 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, Schválené. Druhá časť. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 92. Menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. 93 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 111, 119 za. Proti zdržali sa schválené. E, jednomyselne 123 za, proti, zdržali sa schválené. 125 za, proti, zdržali sa schválené. A e, teraz návrh uznesenia ako celku, menovité hlasovanie. Končíme. Schválené drvivo väčšinou blahoželáme pánovi Borisovi a veľa šťastia európskej kinematografii.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 Dobre, takže vysvetlenia hlasovaní. Pani Silvestres, máte slovo. K správe Kačmarek.